zo 6.4. Zajtra budeme oslavovať Medzinárodný deň, ktorý je venovaný mladým, ktorí sa zaoberajú otázkami technológií a komunikácie. To je iniciatíva, ktorá má za cieľ podporiť mladé ženy, aby sa ujali kariéry v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky. To sú odvetvia, ktoré neustále zaznamenujú expanziu v Európe len 29 žien z tisíc absolventov majú titul z vedeckých disciplín a je to nepomer, nepomer výraznom v porovnaní s tými absolventami, ktorí sú mužského rodu a samozrejme potom aj prácu v tomto odvetví si nehľadá toľko žien. Globálne len 24% eh, na vedeckom poli majú ženy ako zamestnankyne a zvyčajne sa sústredujú potom a obsadzujú administratívne miesta, takáto rozdiel medzi rodmi sa zvyčajne rozširuje a zväčšuje a táto priepas, ktorá sa týka technologickej oblasti, sa napríklad týka aj e, prístupu alebo veľkých banálnych vecí, ako je prístup k internetu alebo k mobilnému telefónu. E, ženská populácia, ktorá má prístup k internetu, je výrazne nižšie zastúpená ako muži, 12%, a bohužiaľ za posledné roky sme boli svedkami nárastu tejto priepasti. Ja, si, ja dúfam, že zajtra bude to taký moment inšpirácie, ktorý bude stimulovať všetkých mladých, a teda aj mladé e, ženy, aby hľadali lepšiu budúcnosť v, tejto, v tomto odvetvi. Aj OSN sa snaží dosiahnuť e, rovnosť rodov aj prostredníctvom rozšírenia informačných a komunikačných technológií. Z tohto dôvodu je nevyhnutné pracovať na to, aby sme naše systémy vzdelávania spravili inkluzívnymi a efektívnymi, nabádať mladé podniky, aby odstraňovali rodové bariéry a aby stimulovali príspevok žien na pracovný trh. Ďakujem pekne.